do e, aplikácii článku 41 rokovacieho poriadku a teraz budeme postupovať z nasledujúcou správ, e, správ pána Pedro Greira o spoločnej politike rybného hospodárstva a ekosystémom prístupu k radeniu rybného hospodárstva. Spravodajca má slova. Ďakujem pekne. Um, oznámenie komisie e, sa týka debaty o možnej reforme spoločnej rybovej politiky do roku 2012. Toto správa, ktorú schválila komisia, výbor pre rybolov Európskeho parlamentu parlamentu um, prezentuje uh, subratodok, uh, ktorý uh, upravil rámec tejto debaty. Um, toto je um, protný cieľ rybolovnej politiky a v tomto zmysle treba zvrazniť dôležitosť, ktorú má rybolov v vodách Európskeho spoločenstva pre každý členský štát, pre jeho zvrchovanosť a nezmyslosť z hľadiska potravinovej bezpečnosti politika rybovej spoločnosti e, musí zabezpečiť e, trojudržateľný rozvoj rybolovu a zabezpečiť e, jeho ekonomickú životoschopnosť a tiež pokúsiť sa zistiť, ako môže zabezpečiť potrebu bezpečnosť, zachovať pracovné miesta a zlepšiť životnú úroveň pracovníkov v rybove. Pamätajú tieto ciele, spoločná rybová politika sa nemusí podariť aj ostatným komunitárnym politikám. To znamená, že e, rybová politika e, e, by mala byť politika pre morské prostredie a pre rybárov. Ide o kontrolovanie intenzity rybolovu, aby sa zabezpečilo dodržanie maximálnych limitov. To treba zohľadovať aj závislosť medzi životnou úrovňou eh, rybárov a ich zdrom obživy a tiež zachovanie ekosystémov. Hlavne eh, dôležitosť eh, malého rybolovu. zabezpečenie spravodlivého systému pri rybolove a ochrane námorného prostredia aj vynúcuje medzidisciplinárny prístup a v rámci Okrem ostatných eh, myšlenok eh, je tu eh, analýza rybovných zdrojov, e, ktoré musí vychádzať z vedeckých zdrojov, ktoré sú preverené. Na druhej strane tiež dôležité si uvedomiť, že sú rozdiely medzi rôznymi námornými oblastiami a zdrojmi, ktoré sa nachádzajú v týchto oblastiach a tiež medzi rôznymi flotilami a spôsobmi rybolov, ktoré sa používajú aj e, dopadmi, ktoré sa to má na ekosystémy každej oblasti. E, toto vyžaduje súbor konkrétnych opatrení, ktoré sú špecifické a primárne pre každý prípad a tiež bude potrebné náhrady rybolov, rybárom, ktoré toto môže mať na ich e, sociálno ekonomické úroveň. Aby e, bolo e, toto možno je dôležité, aby členské štáty vyknali svoju zvrchovanosť v svojich územných vodách, ktoré prináležia tým okravým regiónom tomto zmysle e, sú to zvlášť obavy, e, čo sa týka prístupu k zdrojom e, pri e, podpore e, možností prenositeľných kvót e, pri ochrane práv rybárov. Tiež dôležité zdôrazniť, že e, nie je odvodnená a e, správna politika, ktorá by e, podporovala demontáž plavidie bez eh, ohľadu eh, na eh, zdroje a spotrebu každého členského štátu. Nakoniec chcem zopakovať, že záväzok rybovného sektoru sa nedefinuje len činnosťou rybolov, ale tiež znižovaním cien, ktoré majú dopad na zvyšovanie cien palív. Uh, Ďakujem. E, teraz dám, e, otváram správu o e, tejto správe a dám slovo komisárke. Týka sa to prístupu, ktorý zohľadňuje potreby ekosystémov. Jedným z hlavných signálov, ktorý vysiela komisia v správe, je to, že mm, rybolov závisí od zdravých ekosystémov, avšak E, samotnej e, oblasti rybolovu nemôže zobrať na seba e, komplexnú riadiacu úlohu. Zdravé námorné ekosystémy môžeme zachovať iba v rámci realizácie politiky, ktoré zahrania všetky sektory, ktoré ovplyvňujú ekosystémy. A preto komisia považuje námornú politiku, najmä environmentálny pilier a smernicu o námornej stratégii za kľúč k realizácii systému založeného na ekosystémoch. Tento prístup poskytne záruky e, pre rybolovný priemysel, že všetky ľudské dopady na námorné systémy, nielen tie, ktoré sa týkajú rybolovu, sa budú riešiť e, umerne a E, sústavne. Je to hlavný zámer tejto správy a vážime si to, že sa podarilo v tomto bode dosiahnuť dohodu. Chcela by som zdôrazniť, že to neznamená, že jedna politika je podriadená druhej politiky. Že tým, že uplatníme tento prístup, vytvárame aj hierarchiu medzi smernicou o námornej stratégii a spoločnej politike v oblasti rybolovu. E, Smernica o námornej strategii slúži e, e, e, e, politike rybolovu, pretože je integračným nástrojem a e, e zachováva zdroje pre rybolov do budúcnosti a spoločná politika pre rybolov prispieje k realizácii smernice tým, že vytvorí opatrenia, riadia sa opatrenia potrebné na podporu zdravých ekosystémov. Ako sa uvádza v správe, E, zabezpečenie potreb v oblasti potravín e, a ochrana e, spoločenstiev, ktoré sa živia rybolovom, ako aj zachovanie ekosystémov navzájom neodporujú. Napokon existuje určitý synergický účinok, účinok realizácie týchto cieľov. Správa sa týka viacerých záležitostí, pokiaľ ide o konkrétne nástroje, ktoré sa použijú do budúcnosti. Ide o veľmi dôležité a relevantné otázky, ktoré, ktorým sa venujeme eh, v rámci eh, diskusie o reforme spoločnej politiky rybolovu. A preto nebudem sa eh, vyjadrovať ku konkrétnym otázkam. Chcel by som poukázať na to, že existujú viacere niekoľko oblastí, kde nevidíme to rovnako rybári, hm, ktoré sú dotknuté opatreniami na ochranu e, e, ekosystémov, e, by mali dostať kompenzáciu alebo dotácie. Avšak si nemyslíme, že priame dotácie sú tou správnou cestou. Nazdávame sa, že riešenie spočíva v tom, aby toto dvetvie bolo z hospodárskeho hľadiska odolnejšie a aby podporovala diversifikáciu hospodárskych aktivít na pobreží. Taktiež e, e, obnova zásob e, rýb z akvakultúr by mohla pomôcť zvýšeniu zásob morských organizmov. I keď v niektorých prípadoch to nie keď v niektorých prípadoch je to možné, nie je to všeobecný prístup, ktorý podporujeme. Zásoby rýb musíme obnoviť tým, že budeme riadiť dopady ľudskej činnosti na námorné ekosystémy, vrátanie E, aktivít rybolovu a aj ostatných sektorov. Vrátime sa k podrobnejšej rozpráve ohľadom nástrojov riadenia rybolovu a urobíme to v kontexte e, rozpravy a vypracovania e, spoločnej reformy rybolovu. A to sa začne s verejnením zelenej knihy v apríli tohto roku. A medzi tým by som chcela poďakovať parlamentu za to, že podporujete náš postup, ako e, je to zjavné z tejto správy. Ďakujem. Ďakujem, dámy a páni. A teraz e, budeme pokračovať poslednou témou. Ide o rovnaké postavenie, o princíp rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami. Ide o transpozíciu a uplatňovanie smernice z 2002-73